Výbor pre právne veci rozhodol 30. maja 2012 o potvrdení mandátov nových poslancov podľa článku 3 odseku 4 rokovacieho poriadku. Ide o pani Minodoru Klivety s účinnosťou od 18. mája a ide aj o pána Alda Suzu s účinkom od 9. maja 2012. Čiže vyhlasujeme tieto mandáty za schválené. Je prosím niekto proti? Nikto nie je proti, takže Mandáty sú potvrdené. Od skupín EPP a EFD som dostal nominácie na členov výborov a delegácií.